Dear friends, uh... <coughs> Kolegyne, kolegovia, začneme s hlasovaním. Na úvod si otestujeme hlasovacie zariadenie, takže prosím, vložte svoje hlasovacie karty do zariadenia, hlasovanie je otvorené, hlasovanie je otvorené, prosím, Skúšajme si to. I close the vote. Hlasovanie je ukončené. Friends, uh, first on the... Hm, ďakujem pekne. Prvá správa je bod číslo 10 nášho programu označovanie energetickej účinnosti, hlasovanie podľa programu 69F, spravodajca Dario Tamburáno, menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené, je to hlasovanie o predbežnej dohode, ktorá bola dosiahnutá na neformálnom trialógu na základe pravidla 69F, hlasovanie je ukončené, A je to dobrý výsledok, ďakujem veľmi pekne. Bolo to schválené. Ten výsledok trialógu bol teda schválený. Teraz prejdeme k bodu číslo 11. Návrh správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktoré mení nariadenie podpore internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách. Spravodajca Carlos Zorinho Pozmeňujúci návrh 19 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí 12 za. Proti. Zdržali sa prijatí 95 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Transport 16 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 97 za proti, zdržali sa za prijatý 98 za, proti, zdržali sa prijatý 99 za, proti, zdržali sa prijatý budget 13 za, proti, zdržali sa zamietnutý transport 17 za, proti, zdržali sa zamietnutý kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 11 za,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 proti, zdržali sa prijatí. 31 za, proti, zdržali sa prijatí. Regi 3 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Transport 2 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 45 za, proti, zdržali sa prijatí. Regi 6 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromis 2A za, proti, zdržali sa prijatí. 55 za, proti, zdržali sa prijatí. 56 za, proti, zdržali sa prijatí. 57 za, proti. To si overíme. 57 si overíme, 57 si overíme. Hlasovanie o jedného člena EPP hlasuje naviac. Dobre, už je to v poriadku. Ďakujem pekne. Hlasovanie je ukončené. Zamietnutý. 58 a budget 6 sú identické. Za, proti, zdržali sa, prijatí. Badec 7 za. Proti. Zdržali sa prijat, zamietnutý regie 8 za. Proti. Zdržali sa zamietnutý 7 a 61 za. Proti. To si tiež overíme. Oba pozmeňujúce návrhy spoločne. Hlasovanie je ukončené. No, bolo to prijaté. 63 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 64 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, to si musíme overiť. Druhú časť si overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Kompromis 5 za proti, zdržali sa prijatí. Regi 9 za, proti, zdržali sa prijatí. Transport 8 za, proti, to si tiež overíme, transport 8 si overíme. Hlasovanie ukončené. Bol prijatý. Pani Toja nemá hlasovacie, hlasovaciu kartu. Takže bolo to zamietnuté, pretože nemáme väčšinu. Pozmeňujúci návrh 9 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 7 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 79 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 8 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 80 za. Proti. O, o, 80 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Transport 10 za proti, zdržali sa zamietnutí. Regi 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí. 93 za, proti, zdržali sa prijatí. Vegetari 11 za, proti, zdržali sa prijatí. 94 a transport 14 spoločne za, proti, zdržali sa zamietnutí. Transport 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Záverečné hlasovanie v menovitom hlasovaní o návrhu správy znení pozmenujúcich návrhov. Hlasovanie je otvorené. Ďakujem pekne. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. A hlasovanie o začiatku medziinstitucionálnych rokovaní 69C, pravidlo, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené. A bolo to jasne prijaté. Ďakujeme veľmi pekne a gratulujeme spravodajcovi a všetkým tieňovým spravodajcom a tiež všetkým výborom. Digitalizácia európskeho priemyslu, bod číslo 12. Nášho zoznamu spravodajca je pán Butikofer. 67 a 68 spoločne za, proti, zdržali sa zamietnuté 70 za, proti, zdržali sa prijatý 71 za, proti, zdržali sa zamietnutý kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatý 75 za, proti, zdržali sa zamietnutý kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatý 81 za, proti, zdržali sa zamietnutí 83 za, proti, to si overíme, 83, hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. 84 za, proti, rovnaká väčšina hlasov za. Dobre, tak si to overíme. 84. Si overíme hlasovanie ukončené. 84. Bolo to prijaté. Kompromis 11 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Doplnenie kompromisu 11. 1. Za. Proti. Zdržali sa. To si overíme. Hlasujte. Doplnenie 1, kompromisu 11. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. Doplnenie 2, kompromisu 11 za. Proti. Zdržali sa. To si overíme. Doplnenie 2, kompromisu 11. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. Kompromis 12 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 13 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 99 za. Proti. To si overíme. 99 si overíme. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 100 za, proti, zdržali sa prijatí, 101 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 103 za, proti, zdržali sa, to si overíme, 103, hlasujte, hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. 106 za, proti, zdržali sa zamietnutí 105 za, proti zdržali sa prijatí 104 za, proti to si overíme, 104 v orku si overíme, hlasovanie ukončené a bolo to prijaté. 109 za, proti zdržali sa zamietnutí 108 za, proti to si overíme, 108 Hlasujte. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. 107 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 110 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 115 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 116 za proti zdržali sa prijatí, kompromis 14 za, proti zdržali sa prijatí, doplnenie 1, kompromisu 14 za, proti, to si overíme. Doplnenie číslo 1, kompromisu 14, hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. Doplnenie číslo 2, kompromisu 14 za, proti, to si tiež overíme. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijatí, 141 za, proti, zdržali sa, to si overíme, 1, 4, 1. Hlasovanie je ukončené, bolo to zamietnuté, 142 za, proti, zdržali sa, to si tiež overme. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. 143 za. Proti. Zdržali sa prijatý. Kompromis 16 za. Proti. Zdržali sa prijatý. Kompromis 17 za. Proti. Zdržali sa prijatý. Doplnenie kompromisu 17 za. Proti to si overíme. Doplnenie kompromisu 17. Bolo to zamietnuté. 167 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijatí. Doplnenie kompromisu 18 za, proti, to si overíme. Doplnení ku kompromisu 18. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Kompromis 19 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 187 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Kompromis 20 za. 20 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 21 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 206 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Kompromis 22 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Prvé doplnenie kompromisu 22 za. Proti. To si overíme doplnenie číslo 1 kompromisu 22. Hlasovanie ukončené a bolo to zamietnuté. Doplnenie 2 kompromisu 22 za, proti, zdržali sa. To bolo prijaté. Takže pardon, bolo to zamietnuté jasne ale môžeme si to overiť. Doplnenie číslo 2 kompromisu 22. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa prijatí. Doplnenie kompromis 23 za, proti, bolo zamietnuté. Dobre, skontrolujeme si to. Doplnenie kompromisu 23. Hlasovanie ukončené. No, bolo to prijaté. Ospravedlňujem sa, pomýlil som sa. Ďakujem, že ste mi povedali, by sme to skontrolovali. 223 za, proti, nezdržali sa. To si tiež overíme. Prosím, zdvíhajte ruky, pretože nevidím to celkom jasne, ako hlasujete. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 224 za. Proti zdržali sa prijatí. 229 za. Proti zdržali sa prijatí. 24. Kompromis 24 za. Proti zdržali sa prijatí. Doplnenie kompromisu 24 za. Proti. To si tiež overíme. Uh, addition to compromise 24. I close. Doplnenie kompromisu 24. Zamietnuté. Kompromis 25 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Doplnenie kompromisu 25 za. Proti. A ako zvyčajne to musíme skontrolovať, pretože to nie je úplne jasné. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Kompromis 26 za proti, zdržali sa prijatý kompromis 27 za, proti, zdržali sa prijatý 241 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 28 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 29 za, proti, zdržali sa prijatý. 269 za, proti, To si tiež overíme. 269, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 270 za, proti, zdržali sa. To si opätovne skontrolujeme. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. 271 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 272 za, proti, zdržali sa, to si tiež overíme, 272, 272, hlasovanie je ukončené, bolo to zamietnuté. 273 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 274 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 275 za, proti, zdržali sa prijaté, Kompromis 30 za, proti, zdržali sa, prijatý. Inko 13 za, proti, to si tiež overíme, Inko 13, Inko 13 si overíme, hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. 284 za, proti, zdržali sa, prijatý 286 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 31 za, proti, zdržali sa prijatí. Doplnenie kompromisu 31 za, proti. To si tiež overíme. Kompromis 31, doplnenie. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 297, kto je za, kto je proti. Kontrola ešte raz. 297. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďalší kompromis e, k za, proti, zdržali sa schválené. 3, 2, 7, kto je za, proti, zdržali sa, o to si overíme takisto. 3, 2, 7, končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 33, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. 3, 2, 5, kto je za, proti, o to si overíme. 3, 2, 5. Končím hlasovanie. Je to schválené. 3, 2, 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, to si takisto overíme. 3, 2, 9. Končím hlasovanie. Schválené. 331, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schvále... Zamietnuté 332 za, proti, zdržali sa schválené. Tran 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Tran 2 za, proti, zdržali sa schválené. Tran 3 za, proti, zdržali sa schválené. Tran 4 za, proti, zdržali sa schválené. Tran 5 za, proti, zdržali sa schválené. Tran 6, 9 e, za, proti, zdržali sa schválené. Tran 9 za, proti, zdržali sa schválené. Ample 2, kto je za, kto je proti, to si overíme. Ample 2. Ample 2. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Ample 10 za, proti. To si overíme. Končím hlasovanie. Zamieta sa mp 12 za, proti, zdržali sa schválené. mp 21 za, proti, to sa zamieta. 23 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. mp 26 za, proti, zdržali sa schválené. mp 27 za, proti, to si overíme. Ample 27. Končím hlasovanie. Zamieta sa to. Kult 8 za, proti, zdržali sa, schválené. Kult 11 za, proti, zdržali sa, schválené. Kult 12 za, proti, to si overíme. Kult 12. Kult 12. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kult 13 za, proti, to si overíme. Kult 13. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kult 16 za, proti, zdržali sa, schválené. Imko 6 za, proti, to si overíme. Nie sme si istí výsledkom. Imko 6, končím hlasovanie. Zamieta sa. Imko 10 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 12 za. Proti. To si overíme. Imko 12. Končím hlasovanie. Schválené Imko 18 za. Proti. Aj to si musíme overiť. Imko 18. Kontrola. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 1 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 17 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 2 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 3 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 27 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 4 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 5 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 6 za proti, zdržali sa, schválené. 43 za, proti, zdržali sa, schválené. Sedmička za, proti, zdržali sa, schválené. Dodatok k kompromisu 7 za, proti, zdržali sa, to si overíme. Dodatok ku kompromisu 7. Končím elektronické hlasovanie. Schválené. 48 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 8 za, proti zdržali sa, schválené. 58 za, proti zdržali sa, zamietnuté. Tran A za, proti zdržali sa, schválené. Tran E za, proti zdržali sa, schválené. MPO B za, proti. To si overíme. MPO B. Končím hlasovanie. To je schválené. Jednotka za, proti, to si overíme. Pozmeňovací návrh 1, končím hlasovanie. Je to schválené dvojka za, proti. Overíme si to. Končím hlasovanie. Schválené. Trojka za. Proti. Ešte raz. Pozmeňovací návrh 3. Overujeme si trojku. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté tento raz. Štvorka za. Proti. Zdržali sa. Overíme si. Štvorka. Overíme si štvorku. Končím hlasovanie. Je to schválené. 5 za. Proti. To si overíme ešte raz. Prepačte. Pozmeňovací návrh 5. Je to schválené 6 za. Proti. Zdržali sa. Schválené 7 za. Proti. Zdržali sa. To si takisto overíme. Sedmička, pozmeňovací návrh 7. Končím hlasovanie. A je to schválené. A teraz záverečné hlasovanie, menovité hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Ďakujem všetkým, končím hlasovanie. A je to schválené. Veľkou väčšinou Gratulujeme spravodajcovi pán Eller. Ja sa chcem spýtať na tie novinky v tomto hlasovaní. Čo to bol ten dodatok ku kompromisu? Ten kompromis je jediné miesto, kde je nové znenie, zvyšok sú pozmeňovacie návrhy, ale čo to je ta, ten dodatok ku kompromisu, addition to compromise, aký to má právny základ? V našom výbore je to bežný, typický prístup. Nie, odpoveda pán Eller. S tým sme sa ešte nestretli. Predseda. Keď sme hlasovali spoločne s výborom IMKO, tak sme tiež mali takéto návrhy. Je to vec, ktorú sme už v minulosti robili e, aj v, pri správe Digitálny jednotný trh. E, bolo to navrhnuté z výbo- zo strany výboru IMKO. E, nech sa páči. Ak e, smiem, ešte dodať. Nie je tam žiaden autor ani politická skupina, e, ktorá tento dodatok navrhla. Čiže kto navrhol tento dodatok ku kompromisu? A po druhé, ak mám súhlasiť s kompromisom, musím vedieť, ako kompromis celkovo vyzerá vo všetkých iných výboroch sa to e, odsúhlasí vopred pred odsúhlasením kompromisu. A ja teraz vlastne si neviem predstaviť, ako e, vyzerá finálne znenie, ale som už nútený hlasovať o kompromise. Toto je proti všetkým pravidlám, ktoré sme doteraz dodržiavali. E, chce sa vyjadriť pán Bütikhofer, pán spravodajca. Dobré kolegyne, kolegovia. My sme sa rozhodli, že tento postup pripustíme Mm, spolu s výborom IMKO. Tento postup bežne výbor IMKO využíva. Máte pravdu, že výbor ITRE také niečo doteraz nerobil, ale s IMKOM sme mali veľa problémov, čo sme koordinovali dvaja spravodajcovia a tak ďalej. No a my sme sa nakoniec teda rozhodli, že akceptujeme takýto dodatok ku kompromisu. Bol by to problém, keby sme v budúcnosti takýmto postupom postupovali? E, my musíme spolupracovať s výborom IMCO aj pri jednej ďalšej správe, takže ja chcem vedieť, či e, výbor e, súhlasí s takýmto nástrojom Addition to Compromise. Pán Butikofer má slovo. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, procedúra tu odsúhlasili všetky skupiny, ktoré sa zúčastnili na dvoch zasadnutiach tieňových spravodajcov, ktoré sme zorganizovali. Jedna skupina, ktorá sa nezúčastnila, bola ENF a všetky ostatné politické skupiny súhlasili s týmto postupom. No a o čo tam vlastne ide? Ide tam o následovné. Pri niektorých kompromisných návrhoch máme dohody medzi piatimi alebo viacerými politickými skupinami. A pokiaľ ide o dodatky ku kompromisom, tam došlo k dohode medzi napríklad tromi e, politickými skupinami, čiže medzi menším počtom politických skupín. Čiže toto je základ toho, to, tej dohody. No a ja chcem povedať tým, ktorí sa na to pýtajú alebo to spochybňujú, toto nie je žiaden trik ani podvod. Ide o, o, o väčšinu, ktorá sa vytvorila na E, zasadnutí tieňových. Všetky dodatky boli navrhnuté minimálne tromi politickými skupinami, ktoré sa aj zúčastnili na zasadnutí tieňových. Dobre, priatelia, ak môžem, tak navrhnem následovnú vec, ktorá je dôležitá aj pre budúcnosť. Naši koordinátori by mali o tejto téme diskutovať po tom, čo sa poradia s politickými skupinami. Teraz uh, v takejto diskusii narýchlo je ťažké o tom nejak rozhodovať, či je to dobrý postup alebo nie, takže nechal by som to na neskôr a ako som povedal, necháme to na koordinátorov. Pretože teraz v tomto okamihu nemôžeme tú procedúru už meniť. My sme to odhlasovali a ako sme počuli, E, nie koordinátori, prepačte, e, spravodajcovia a tie nevyspravodajcovia sa dohodli, že to tak zariadia, že to tak urobia. Pán Langen? E, pani Toja sa prihlásila ako prvá, potom pán Turmes, pán Karinš, ale nie je dlhá diskusia. Áno, k tomu vystúpeniu spravodajcu. Ja si myslím, že to bolo veľmi jasné. Ja som aj skôr žiadala o slovo, aby som povedala to isté. Tento postup bol výsledkom spoločného rozhodnutia tých, ktorí sa zúčastňovalo trialógu alebo stretnutia tieňových a všetci to poznajú a tam sme sa dohodli, že tam, kde by boli nejaké aj e, okrajové body kompromisov, tak e, e, by sa dal dodatok ja by som len chcela potvrdiť prácu spravodajcu, že to bolo absolútne korektné a že e, bral do úvahy názory e, všetkých. Mr. Turmes. Pán Turmes, váš návrh je podľa mňa dobrý. Mali by sme o tom prediskutovať na ďalšom zasadnutí koordinátorov a dúfam, že všetci súhlasíte s tým, že my sme veľkou väčšinou teraz schválili e, veľmi dôležitú správu priemysel 4.0. Takže ja by som nechcel zatieňovať tento úspech týmito interinstitucionálnymi e, nedorozmeniami. Pán Karinš, ja som koordinátor a ak sa nemýlim, toto je procedurálne pravidlo, respektíve procedurálna otázka. Áno, je to legitimná otázka, akú povahu má e, kompromis. Je to nový text na základe existujúcich pozmeňovacích návrhov. Mm, k tomu došlo už veľakrát v minulosti, bolo to hlasované ako dodatok, ale bol, bolo to vo forme pozmeňovacieho návrhu, ktorý predložil nejaký poslanec. A keď je to teda dodatok ku kompromisu, tak e, možno sa niekomu zdá, že je to iný kompromis, a že je tu nejasný štatút, nejasný autor, kto to prekladá a aký je vzťah k samotnému kompromisu. Niektorí poslanci si možno myslia, že je to dobrý kompromis bez dodatku, ale uh, je to predložené do hlasovania. Teraz sme boli tí, ktorí prehrali, ale ako viete, v tomto parlamente sa veci často môžu úplne obrátiť, takže uh, Mali by sme naozaj sa zamyslieť nad tým, či chceme takúto formu používať aj v budúcnosti. Nie je to e, vyloženie otázka koordinátor, pre koordinátorov. Podľa mňa je to procedurálna otázka, tak by sa mala riešiť. E, pán Langen, ja chcem, pán predseda, toto potvrdiť. Spravodajcovia, koordinátori a tieňoví spravodajcovia nemajú právo meniť rokovací poriadok, pretože im to práve vyhovuje, keďže máme mm, zeleného spravodajcu, tak ten chce niečo s lavičiarmi ešte dodatočne presadiť. A potom ten kompromis už nie je ten kompromis, o ktorom sme na začiatku hlasovali. Pán predseda, vy ste dva pol roka boli e, predsedom konferencie predsedov. Vy ste sa dobrovoľne vzdali tohto postu, ale ja si neviem predstaviť, že by predsedovia e, takéto niečo akceptovali. Je to proti rokovaciemu poriadku. A IMKO nemôže takéto hlúposti robiť. To nemôže byť povolené. Pani Nibler, potom i pani Eke. E, dôležité poradie, takže najskôr pani Nibler. Pán predseda, ďakujem stručne. Podporujem kolegov, ktorí povedali, že e, je to procedurálna otázka, je to e, vyriešené v rokovacom poriadku, takže je jedno, čo si o tom myslia koordinátori alebo tieňoví spravodajcovia. A ja som pár rokov bola predsedničkou výboru, aj pán kolega Royal. Ja, ja, ja nepoznám tu, tento nástroj alebo toto pravidlo. Ani v iných výboroch som sa s tým nestretla, takže prosím, pán predseda, preskúmajte, či to je v rokovacom poriadku, ako je to tam upravené a na budúce nám povedzte, ako postupovať. Prosím, eh, vyjasnite to vy, pán predseda. Ďalší rečník, pani Eke. Mikrofón, poprosíme. Ja chcem pridať niečo iné. Toto je legislatíva a to je niečo iné. Keď hlasujeme o legislatíve, nemôže existovať takáto neistota. I keď ide o iniciatívnu správu, musí byť všetko jasné, lebo e, ak budeme hlasovať v budúcnosti o legislatíve, tak to môže byť veľké riziko. V sa takéto veci nediali, pokiaľ si pamätám v minulosti, neviem, ako je to výmko. A teda napadá ma, čo sa stane, keď budeme pracovať na legislatíve. Drahí priatelia, ako som už povedal pred pár minútami, prediskutujeme si to s koordinátormi. Ja ešte raz aj sám vysvetlím e, túto situáciu. Angelika má pravdu, je to moja zodpovednosť, ale musím vám ešte povedať, že keďže som v CCC, vnútorné pravidla každého výboru sú trošku odlišné. Nie všetko je jasne zapísané v rokovacom poriadku parlamentu. Napríklad e, tie tzv. Eh, dražby a ponuky, e, tam sa menia pravidla, každý výbor to má trošku inak, pred rokom sme zmenili pravidla. Takže uvedomme si, že sa musíme pozrieť aj na pravidla iných výborov, ktoré nie sú vždy jasné. Ja vás ubezpečujem, že aj v našom výbore už k takému niečomu došlo v minulosti. Ja by som to dnes neuviedol ako novinku, takéto nové pravidlo. Ja viem, že už aj v minulosti e, sa takéto niečo udialo a ja vám uvediem potom aj príklady. Chcem už ukončiť túto diskusiu. Súhlasím s vami, že to musí byť vyjasnené kvôli v budúcnosti. Pravidla musia byť permanentné a konštantné. E, táto e, zmena sa tu dnes dostala kvôli výboru IMCO, ten nás možno odvrátil od našej cesty Môžeme samozrejme povedať, že sa to už nebude v budúcnosti opakovať, ak chceme. Pán Bütikofer. Pán predseda, e, môže sa to vyriešiť oboma spôsobmi, mne je to jedno, ale chcem pripomenúť, že o tomto bol konsenzus. A nikto na zasadnutí tieňových nemal pocit, že sa porušujú pravidla. To je jedna vec. A druhá vec, pán Langen, pán Lanen, môj e, priateľ, ma tu osobne napadol a ja sa chcem postaviť proti tomu, pretože povedal tak posmešne, že e, keďže máme zeleného spravodajcu, tak sa menia pravidla. Werner, to bolo naozaj neférové z tvojej strany. Pán Langen, prepáč, ja to beriem späť. E, to som nechcel. Prejdime na ďalšie hlasovanie. Ja vás ubezpečujem samozrejme a priznávam, že naše pravidlá nie sú jasné. Pán Martan, nie, už netreba. Áno? Ja som žiadal o slovo, ďakujem, ale kladiem si otázku, na čo sa tu hráme, na čo sme čakali. Nakoniec hlasovania a teraz sme naniesli tento problém my, europoslanci, sme ako keby hlasovali za nič. To, to znamená? No, treba objasniť veci, ak sú nejaké ťažkosti alebo rozdiely v hodnotení hlasovania, tak táto pochybnosť sa mala predniesť ešte pred hlasovaním. Kolegyne, kolegovia, my sme už uzavreli toto hlasovanie, prediskutovali sme tento problém, prechádzame na ďalšie hlasovanie a čo je odhlasované, to už je odhlasované a teraz už nemôžeme meniť to, čo sme odhlasovali. Digitalizácia európskeho priemyslu, ten, táto správa je schválená v odhlasovanom znení. A teraz ďalší bod, rozpočtové pravidla, ktoré sa stiahujú na všeobecný rozpočet únie. A opravné nariadenie parlamentu a rady. A potom mm, teda upravujú sa nariadenia a nasleduje tam veľmi veľa čísel. Pozmeňovací návrh 8 na začiatku, o pozmeňovací návrh 8, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené, 9 za, proti, zdržali sa schválené, 10 za, a 25 spolu za, proti zdržali sa schválené, 24 za, proti zdržali sa, to si overíme, 24. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 11 za. Proti. Zdržali sa za, schválené. 26 za. Proti. Zdržali sa schválené. 27 za proti, zdržali sa schválené 28 za, proti, zdržali sa schválené 29 za, proti, zdržali sa schválené jednotka za, proti, zdržali sa schválené dvojka za, proti, zdvíhajte prosím ruky, ale musíme si to aj tak overiť. Dvojka. Dvojka, pozmeňovací návrh 2. Asi je to schválené, ale nebolo to jasné. Končím. <laughs> Prepačte, ale prosím, zdvíhajte poriadne ruky. Trojka a trináctka za. Proti zdržali sa schválené. Štývorka za. Proti zdržali sa. Teraz si to musíme overiť. Štvorka. Pozmeňovací návrh 4. Končím hlasovanie. Schválené. Peťka za. Proti zdržali sa schválené, 6 za, proti, zdržali sa schválené, 15 za, proti, zdržali sa, je to schválené, 7 za, proti, zdržali sa, je to schválené, 16 za, proti, zdržali sa schválené, záverečné hlasovanie, menovité hlasovanie, otváram. And I close the vote is clearly accepted. Um, končím hlasovanie, je to jednoznačne schválené. Ďalšia správa. Prepačte. <laughs> Prepačte, ospravedlňujem sa, idem príliš rýchlo. Takže ďalší bod pán Michal Bony, spravodajca, internetové prepojenie pre rast, konkurencie 44 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 45 za, proti, zdržali sa, je to schválené. 46 za, proti, zdržali sa schválené, 47 za, proti zdržali sa schválené, 48 za, proti zdržali sa schválené, kompromis 4 za, proti zdržali sa schválené, 61 za, proti, overíme si to, 61. Je to veľkou väčšinou schválené. Možno by som mal trošku spomaliť aby ste mali čas dvíhať ruky. 62 za, proti, zdržali sa schválené. 64 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa schválené. 69 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa schválené. 81 za, proti, zdržali sa schválené, 82 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 8 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 9 za, proti, zdržali sa schválené, 103 za, proti, zdržali sa schválené, 104 za, proti, zdržali sa schválené, 105 za, proti, zdržali sa schválené, 106 za, proti zdržali sa schválené, 107 za, proti zdržali sa schválené, 107, 108 za, proti zdržali sa schválené, 109 za, proti zdržali sa schválené, kompromis 10 za, proti zdržali sa schválené, 119 e, za, proti zdržali sa schválené, 120 za, proti zdržali sa schválené, 121 za, proti zdržali sa schválne, 122 za, proti, zdržali sa schválne, zamietnuté 123 za, proti, zdržali sa schválené, 124 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 11 za, proti, zdržali sa schválené, za 123 za, 135 za, proti, zdržali sa schválené, e, to si overíme. 135. I close the vote. Accepted. Is accepted. Je to schválené 136 je za, proti. To si overíme. 136. Končím. Je to zamietnuté. 137 za, proti, zdržali sa, schválené. 138 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 12 za, proti zdržali sa schválené. Kompromis 13 za, proti zdržali sa schválené. 150 za, proti zdržali sa schválené. 151 za, proti zdržali sa schválené. 152 za, proti zdržali sa schválené. 153 za, proti zdržali sa Zamieta sa 154 za, proti zdržali sa, zamieta sa, 155 za, proti zdržali sa, to si overíme, 155. And I close the vote. Končím, zamieta sa, 156 za, proti, zdržali sa schválené, 157 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 14 za, proti, zdržali sa schválené, Kompromis 15 za, proti, zdržali sa schválené. 175 za, proti, to si overíme. 175, 175. Končím. Zamieta sa kompromis 16 za, proti, zdržali sa schválené. 183 za, proti, zdržali sa schválené, 186 za, proti zdržali sa schválené, 187 za, proti zdržali sa schválené, 189 za, proti, to si overíme ešte raz, 189. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa schválené, 194 za, proti, to si overíme, 194, končím, zamieta sa, kompromis 18 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 19 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 20 za, proti, zdržali sa schválené, 21 za, proti, zdržali sa schválené, 216 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 22 za, proti, zdržali sa, je to schválené, 225 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 2, 2, 6 za, proti, to si overíme, 2, 2, 6. 2, 6. And I close the vote. Oh, reject. Končím, je to zamietnuté. 2, 2, 7 za, proti. Ešte raz si overíme 2, 2, 7. Končím. Zamietnuté. 228 za. Proti. To si overíme. 228. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 229 za. Proti. stržali sa zamietnuté. 230 za. Proti. To si overíme. 2, 3, 0. And I close the vote. Končím. Zamieta sa. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 25 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 26 za, proti, zdržali sa, schválené. 248 za, proti, zdržali sa, je to schválené. 27 za, proti, zdržali sa, je to schválené. Komprom- kult 1 za, proti, zdržali sa, schválené. Kult 8 za, proti, zdržali sa, schválené. Kult 10 za, proti, zdržali sa, schválené. Kult 14 za, proti, zdržali sa, schválené. Imko 11 za, proti, zdržali sa schválené. Imko 30 za, proti, zdržali sa schválené. Regi 11 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Tran 20 za, proti, zdržali sa schválené. Tran 21 za, proti, zdržali sa schválené. 25 za, proti, zdržali sa schválené. 27 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválené, 13 za, proti, zdržali sa schválené, 14 za, proti, zdržali sa schválené, 15 za, proti, to si overíme, 15. We check 15 and I Končím, eh, končím hlasovanie o pozmeňovacom návrhu 15 sa chválené 16 e, za, proti, zdržali sa. 18 za, proti. Bolo to prijaté. Dobre, to si ešte overíme. 18, skontrolujeme si 18. Hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté, 19 za, proti zdržali sa, to si tiež overíme. 19 si overíme. Hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté. 20 za. Proti. Zdržali sa prijaté 21 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 22 za. Proti. Zdržali sa prijatí 25 za. Proti. Zdržali sa prijatí Kompromis 2 za. Proti zdržali sa prijatí. Kompromis 3 za. Proti zdržali sa prijatí. 42 za. Proti zdržali sa prijatí. 43 za. Proti zdržali sa prijatí. 1 za. Proti zdržali sa prijatí. 2 za. Proti zdržali sa prijatí. 4 za proti, zdržali sa prijatí, 4 za, proti, zdržali sa prijatí, 5 za, proti, zdržali sa prijatí, 6 za, proti, to si overíme, pozmeňujúci návrh 6, pozmeňujúci návrh 6, hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. Záverečné hlasovanie, v menovitom hlasovaní hlasovanie je otvorené, o celej správe. A hlasovanie je ukončené. Bolo to jasná väčšina. Gratulujeme pánu spravodajcovi. Ďakujem veľmi pekne. Je to koniec nášho hlasovania. Well, uh, I've got some responsibilities in the security of gas supply negotiations now, so I... Dobre. Mám isté povinnosti v súvislosti s rokovaním o bezpečnosti dodávok plynu, takže musím teraz odísť, ale ďalšie body e, výboru ITRE bude e, viesť pán Henkel, ktorý je podpredsedom tohto výboru. pomôže mi e, s vedením, s predsedaním a dozdávam mu slovo. Môžete si sadnúť aj na moje miesto, ak chcete. Ďakujem. Tak, toto bude v poriadku, hovorí pán Henkel. Ďakujem za tú veľkú česť. Spider-Man preberá e, žezlo Stratégia pre kozmos je zásadná. Tá otázka kozmického priestoru, to je dôležité. Veľa rokov sme sa tejto významnej oblasti v ITRE venovali 10 novembra minulého roka sme zorganizovali významné vypočutie. Vymieniali sme si názory aj s pánom podpredsedom Ševčovičom, e, s, s generálnym riaditeľom pre Európsku kozmickú agentúru. Máme 45 minút na túto významnú rozpravu a požiadal by som o slovo predsedničku pani Krell. E, ospravedlňujem sa spravodajkyni a má 3 minúty, má slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, hovorí pani Krel. Nie som predsednička, ale spravodajkyňa, ale aj napriek tomu sa rada slova ujme ma. Komisia predložila obsiahly návrh pre vesmírnu stratégiu a myslím, že je to veľmi dôležitý signál, pretože naozaj vesmírna politika je pre mnohých vzdialené mimo e, zem a veci pozemské, ale vesmírna politika zásadným spôsobom ovplyvňuje hospodársky vývoj, spoločenské procesy a som toho názoru, že my ako parlament by sme sa k tomu mali vyjadriť a to aj tak robíme. Ďakujem tieňovým. Mali sme prvé stretnutie a myslím, že to je prvá príležitosť na to, aby sme my tu ako parlament stanovili priority. Podľa mňa by sme jasne mali stanoviť, že Galileo a Kopernikus sú pre nás jasné priority, musia sa plne dokončiť, implementovať a ďalej rozvíjať. To je problematika, ktorá ešte nie je jasná vo všetkých členských štátoch. A teda <clears throat> na to sú potrebné aj um, finančné prostriedky tým, že neustále dobývame ďalšie časti vesmíru, tak je tu otázka, áno, je to veľmi drahá záležitosť, ale zároveň ako budeme pristupovať k vesmírnemu odpadu. A tu by som poďakovala EZE, ktorá pripravila veľa vecí v tej prípravnej fáze a rada by som zvoraznila, že ESA nie je Európskou inštitúciou v pravom slova zmysle, teda nie je to inštitúcia EÚ, ale je to organizácia, kde sa združujú európske členské štáty a nečlenské a tam spolupracuje. Ja si myslím, že spolupráca EUSA je veľmi dobrá a mala by sa aj naďalej rozvíjať, pretože táto záležitosť je tak zložitá, že ju budeme zvládať len spoločne. Ďalšia dôležitá výzva, na ktorú je potrebné sa zamerať. To je otázka kybernetickej obrany vesmíru. A je to aj súčasť správy, ktorú predkladám. Vesmírny priemysel, Nord Stream a tak ďalej. Európsky vesmírny priemysel je dôležitým hospodárskym faktorom a mali by sme myslieť na MSP a uľahčiť im situáciu, aby mohli lepšie využívať Galileo a Kopernikus pre svoje obchodné modely a aplikácie, aby mali dobrý prístup k týmto programom, aby ich mohli čo najlepšie využívať. Potrebujeme zjednodušiť prístup k údajom, ale hlavne treba dosiahnuť to, aby príjímacie prístroje boli kompatibilné so signálom Galilea a aby to sa stalo štandardom. Áno, priemysel má svoj e, záujem, ale tu nestačí len ten vlastný záujem, ale my by sme aj ako EU mali mať záujem na tom, aby sme podporili túto tendenciu napríklad legislatívou, ale musíme byť zdržanliví. Najprv sa musí priemysel sám rozhodnúť, čo všetko chce a môže využívať. Mali by sme zohľadniť aj regionálnu dimenziu a zdôrazňujú práve v regiónoch sú možnosti pre aplikácie, ktoré často samotné regióny ešte nerozpoznávajú a preto by sme európsku politiku súdržnosti využiť tak, aby sa v tejto oblasti vytvorili podnety a aby sa niečo urobilo vesmírny či kozmický priemysel. Otázka správnej ochrany úrovni. Potrebujeme chrániť náš priemysel pred nekalou hospodárskou súťažou z tretich krajín. Potrebujeme podporiť silu tohto sektoru a nemali by sme mať záruky na odver alebo niečo obmedzovať. Telekomunikácie to je aktuálna úloha satelitov, e, konektivita je veľmi dôležitá. Absolutné pokrytie EÚ vysokorýchlostným internetom aj tie najvzdialenejšie regióny. To je veľmi veľký potenciál a tu je zásadné, aby tie vhodné frekvencie boli dostupné. A ešte k rozpočtu. Áno, všetci vieme, že vesmírne aktivity narastajú, hlavne kvôli digitalizácii. A hoci je to veľmi nákladné, tak to e, prináša vysokú pridanú hodnotu a tu by sme ako EP mali žiadať zodpovedajúci rozpočet aj vzhľadom na budúci VFR pre túto oblasť. Ale musíme ukázať, že s týmito peniazmi nakladáme správne preto treba aj upraviť riadenie a správu a preto vyzývam komisiu aj ESU, aby sa naďalej rozvíjali jasné pravidlá, hoci už rámec existuje, ale určite je priestor na zlepšenie. A posledné slove smír a bezpečnosť, to úzko súvisí. V našich programoch musíme byť civilní, ale zároveň musíme pochopiť, že tie údaje sa môžu využívať hlavne v oblasti bezpečnosti Hovoríme o európskej bezpečnostnej obranej politike a tu by sme mali zohľadniť, že naše kozmické programy by sme mohli a mali využívať aj v týchto oblastiach. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. A teraz dve minúty na rečníka. No a začneme tieňovými. pani Sandar hrade, pani Grostet. Áno, ja by som ospravedlnila pani Grostet, ostala v Paríži kvôli jednému politickému stretnutiu a ja prečítam text, ktorý ona pripravila. Chcela by som poďakovať spravodajkyni pani Krel k návrhu správy. Je to veľmi dobrý základ pre našu prácu. Je tam veľa pozitívnych bodov. Poprvýkrát Európska komisia prichádza s návrhom pre skutočnú vesmírnu európsku stratégiu. Je to rozhodujúce pre budúcnosť EÚ, pretože čím ďalej, tým viacej sektorov sa e, týka m, mm, rozvoj kozmického priestoru a preto je dôležité poukázať na prierezovosť tejto stratégie, ktorá sa týka aj rybolovu, polnohospodárstva, obrany, riadenia hraníc alebo iných oblastí odstránenie digitálneho, digitálnej priepasti e, pôjde v prospech všetkých sektorov a občanov. Vesmírny kozmický sektor je strategicky citlivý a preto EÚ musí zohrať veľmi aktívnu úlohu, aby sa zabezpečil nezávislý európsky prístup k priestoru, hlavne v súčasnom eh, nestálom medzinárodnom kontexte. Preto je potrebná silná verejná pomoc, pretože kozmický priemysel nemôžeme ponechať eh, sám na seba v tejto silnej eh, hospodárskej medzinárodnej súťaži. Musíme byť konkurencieschopní a musíme rozvíjať našich, naše vlastné tie vlastné e, spúšťacie zariadenia ako Ariana a podobne. E, v tejto hodnote e, potrebujeme zabezpečiť vysokú rentabilitu týchto odpaľovacích zariadení. Napríklad vesmírny prístav Kuru, ktorý je strategickým miestom na spúšťanie, vypušťanie satelitov. Potrebujeme obhajovať e, tieto záležitosti a finančné e, aspekty ex ante aj ex post. Rovnako musíme dosiahnuť, aby MSP mohli profitovať z tohto úsilia a musíme zabezpečiť prístup ku kozmickým údajom. Pokiaľ ide o monitoring emisí CO2, podporujem návrh spravidajkyne, ale by som to rozšírila na všetky skleníkové plyny a tak by sme začlenili aj metán. Na záverom. Ambiciózny rozpočet je nevyhnutný pre vesmírnu politiku. Tieto rozpočty na celom svete narastajú, takže aj my musíme mať dostatočné prostriedky zodpovedajúce našim ambíciám, hlavne v prípade Galilea, Kopernika či ďalších projektov. Kozmický priestor to sú investície do budúcnosti a EÚ určite tieto investície nebude lutovať. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. A teraz za ECR pán Tošinovský. Ďakujem, pán predsedajúci. Pogratuloval by som spravodajkyni za veľmi dobrú, výbornú správu. Spolupracovali sme už na uznesení o prenikaní na trh v oblasti vesmíru a som rád, že pani Krell nadvezuje aj na ňu. Jedným z prvkov bola požiadavka, aby komisia preverila možnosť uplatniť kozmické technológie, hlavne Galilea a Kopernika, v rámci všetkých legislatívnych a nelegislatívnych návrhov, tzv. Space Check – ale žiaľ z komisie prišli nové návrhy, ktoré tou dôslednou kontrolou neprešli napríklad kodex elektronických komunikácií. Ďalší prvok, ktorý súvisí s kodexom. Satelitné vysokorýchlostné pripojenia, tu je dôležitá jeho komplementarita v rámci 5G aby došlo k pokrytiu celej EÚ. To je veľmi dôležitý aspekt, o ktorom sme tiež diskutovali. <clears throat> Som rád, že je tam aj strednodobé hodnotenie Galileo a Kopernika a preskúmanie úlohy e, agentúry GSA. Mali by sme maximálne využiť synergia know-how pre bezpečnosť systému Kopernikus správne sa spomína aj spolupráca s tretími krajinami. Tu by som rád apeloval na to, aby Spojené kráľovstvo ostalo v oblasti vesmíru našim najbližším partnerom. Je to v záujme EÚ vzhľadom k expertíze a previazanosti kozmického priemyslu. Pokiaľ ide o SST a govsadkom. Naša politická skupina dlhodobo preferuje skôr medzi vládnu spoluprácu než vytvorenie nových komunitárnych programov. Ešte raz ďakujem spravodajkyni eh, za pozornosť. Thank you, Evelyn, for also for keeping the time. Now, uh, eh, Mrs. van Neuhuhuizen. Thank you, Mr. Chair. Uh, I would also Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som tiež na úvod poďakovala pani Krel za vynikajúcu prácu a tiež za dobrú spoluprácu. A teraz taká diskusia s všetkými aktérmi, to je veľmi dobrý začiatok. E, správa je vyvážený text, ktorý identifikuje najdôležitejšie otázky, ktoré treba riešiť. Ak chceme byť úspešní v našich snahách, e, tu pár požiadaviek pre dobrý vesmírny sektor v Európe, ktoré by som chcela, ktoré sú dobre zdôraznené v správe a poprvé z navýšené investície do výskumu a vývoja v špecifickom, špecifickom rozpočtovej, e, špecifickom rozpočto, rozpočtovej položke v rámcovom programe 9, keď hovoríme o, o výskume, konštelácii a tiež e, odpalovače, odpalovacie rampy. Ak chceme byť v prvých líniách, musíme tiež financovať e, prvý e, náš výskum a druhá vec, ktorá s tým súvisí, treba efektívne využívať prostriedky. A treba sa pýtať, prečo kupujeme dáta zo zahraničia a prečo nevyužijeme všetci telefóny, ktoré sú vhodné pre Galileo, hlavne tu zamestnanci Európskej komisie. Pre nich to hovorím, to bol dobrý začiatok a tretia vece, to, čo už spomenula pani Krell, to sa týka počítačovej bezpečnosti. Myslím, že potrebujeme zlepšené štandardy v tejto oblasti, pretože naša vesmírna infraštruktúra digitálna je veľmi zraniteľná. Takže myslím, že komisia musí zaistiť, aby všetky relevantné agentúry mali kontingenčné plány pre možné počítačové útoky. A neposledná rade komunikačná stratégia, niektorí rečníci o tom už tiež hovorili, pretože ak chceme investovať do vesmíru, potrebujeme demokratickú podporu, no a podľa môjho názoru komunikačná stratégia by mala minimálne byť založená na troch pilieroch. Prvý je šírenie osvety na verejnosti. Verejnosť musí pochopiť, čo to prináša im, že to je súčasť ich každodenného života. Takže komunikácia musí byť eh, vecnejšia, ale vzdelávanie na školách, musíme inšpirovať eh, deti, aby sa z nich stali budúci eh, vedci, kozmonauti a astronauti, pretože teraz musíme rekrutovať ľudí zo zahraničia, čo myslím, že nie je veľmi dobré a udržateľné do budúcnosti. A posledný pilier by mal byť, a to je tiež už povedané, malé a stredné podniky a podnikatelia musia lepšie spoznať naše veľké programy. Mnohí nevedia, že majú prístup k údajom z systému Koperniku zadarmo, takže tieto tri piliere treba v oznámení a v komunikačnej stratégii zdôrazniť. No a sa teším na ďalšiu spoluprácu s tými spravodajcami a spravodajkyňou. Ďakujem pekne teraz za GUE NGL, pán Kohlíček, nech sa páči, na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám pár poznámok s pani Krelovou. Mám veľmi dobré skúsenosti. Diskusia so všetkými aktérmi bola veľmi zaujímavá. Len tak ďalej. Dúfam, že aj ďalej to bude bežať takto vynikajúco. Space check je veľmi dôležitá vec. Ja by som chcel potvrdiť, že by sme na tom mali trvať, aby sa táto vec skutočne realizovala. No, druhá vec, je vysokorýchlostný internet. To môže tie vzdialené priestory veľmi dobre vykryť z kozmu, S prostriedkou, alebo náraz prostriedkov na vývoj a výskum je absolútne dôležitý. Čo týka dopravy, tak tam je vynikajúca možnosť realizovať e-call, samozrejme mýtne systémy, pretože výbor pre dopravu už má niekoľko rôznych uznesení, ktoré sa týkajú mýta. Samozrejme, pokiaľ budú mať aj také zastaralé systémy ako mikrovlna, tak práve Galileo a ďalšie aplikácie nám môže pomôcť v tom, aby sme my to vybrali jednotne po celej Európskej únii Samozrejme s tým, že tam môžu byť odlišnosti v jednotlivých kategóriách, tak ako si to jednotlivé štáty budú želať. Ale to je presne ten smer využiť technológiu, ktorú máme k dispozícii, čo sa týka zainteresovania detí, tak v Českej republike máme už dlhodobo program, ktorý spustil prvý kozmonauta mimo Sovietský zväz a USA. Je to expedícia Mars a myslím, že to je veľmi úspešné, pretože na detí zaujíma technika z tohto programu. A ja by som poručil nejaký program, podobný program v ďalších štátoch. Otázka je, ako to môžeme uvieť v našej správe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kohlíček. A teraz za ENF pán Schaffhauser. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. No, čo sa dá povedať? Poprvé, vesmír je kompetencií členských štátov, hrne vo Francúzsku, a druhé medzivládna agentúra ako ESA, a tak túto agentúru treba v každom prípade podporiť. Miesto Európy je v harmonizácii, financovaní tejto medzivládnej agentúry a medzivládneho prístupu a treba zavádzať a vytvárať nové byrokratické agentúry a inštitúcie ako Galileo, program, ktorý ne, nefunguje a nedokáže ani dodržať cestovnú mapu, ktorú si dala samotná Európska únia. Treba upozorniť na problém bezpečnosti a sústrediť sa na problém bezpečnosti a obrany, ktorý je no, nový pre členské štáty. No a v tejto oblasti, keď Európska únia vystupuje takto, som nemá kompetencie. No treba rešpektovať suverenitu. No a Európa nepreukázala kompetenciu oblasti riadne údajov. a ja musím povedať, že ja sám pracujem na programe minisatelitov, mikrosatelitov a recyklovateľných e, súčastok. No a Európa sa zatiaľ nepripravila na túto modernú technológiu, takže by som chcel povedať, že všetko, čo sa týka, čo je v medzivládnom sektore funguje, všetko, čo funguje, je vo federálnom sektore, nefunguje. Takže e, treba podporiť e, ESA a to bude výborné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Schaffhauser. No a teraz sa spravodajca alebo spravodajkyňa za výbor TRAN, pani Meissner. No, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. kolega Kohlíček už hovoril o doprave, samozrejme. Vesmírna stratégia má je dôležitá pre dopravu. Nie len o mýto alebo e-call, ale ide o celkovú digitalizáciu v doprave, čo môže mať veľmi pozitívny dopad na zníženie dopravných zápch a tak ďalej. Ja by som však okrem dopravnej oblasti chcela využiť čas na to, aby som hovorila o ďalšej oblasti, na ktorú sa trochu zabúda, a keď relevantná, to je more, politika pre moria. Je tu stanovisko PECH, No, tam ide o nelegálny rybolov. Čo sa týka mora, tak eh, satelitmi sa to nedá preniknúť do hĺbok mora, ale mnohé sa dá vidieť na povrchu a to môže byť pre nelegálne aktivity ako nelegálny rybolov alebo odpad alebo ne nelegálne veci, ale môžu sa tým skúmať aj morské prúdy a zmeny povrchu takže pre ďalší rozvoj oceánov a čistotu oceánov je to tiež veľmi dôležitý aspekt. Ďakujem veľmi pekne. No a slovo teraz zostane pán Rubik. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Mne ide o budúcnosť a stratégiu, ako v rámci EÚ túto oblasť môžeme lepšie zorganizovať. Ja myslím, že komunikácia medzi rôznymi agentúrami, tu ešte treba konať, nie je len o GNSS, Galileo a Copernicus, týka sa to aj agentúry ESA, ako to vyzerá spojením s ENISu. Myslím, že tu sa dajú doceli dobre synergické efekty. ESA a BEREK, tých sa to týka rovnako. Bude celkom zaujímavé, či pýtate, či tu je nejaká komunikačná stratégia aby sme podporili startupy, Európsky inštitút pre technológie by v tomto mohol prispieť, aby v tejto oblasti boli komunikované príslušné digitálne štandardy a normy pre európske hospodárstvo. Bolo výhodné takto implementovať hlavne veľká rozsahlá implementácia bude dôležitá, pretože vznikajú tu globálne štandardy. Mňa by zaujímalo tiež, ako klastery pre práva vlastníctva v tej oblasti sú usporiadané, či sú zaistené všetky práva a ako to vyzerá v Európe, ako vyzerá európsky cloud, existujú nejaké systémy, ktoré to podporia hlavne v oblasti počítačovej bezpečnosti. Myslím, že treba príjmať nové štandardy a normy a komunikácia medzi agentúrami podľa mňa si vyžaduje výrazné zlepšenie. Ďakujem pekne, pán Rubik. Teraz pani Moody. Ďakujem veľmi pekne. Ano, ja by som chcela tiež poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu správu, e, ktorú vypracovala. Keď sa pozrieme na ktorúkoľvek oblasť eh, z hľadiska priority Európskej únie, tak eh, vesmírna stratégia môže niečo doplniť eh, v práci, ktorá sa odvádza, ale ja chcem nadviazať na, ktoré tu zazneli, a to týka vesmírneho odpadu, čo je veľmi dôležitá vec. My chceme, aby programy postupovali. Hovorili sa tiež o výskume vesmíru, čo v dokumente komisie nebolo až tak vyzdvihnuté, no a nadvežem na to, čo zaznelo o obmedzenom rozpočte a dôraz na rozpočet. Myslím, že celkom jasne sa súčasnými a budúcimi investíciami musíme sústrediť na civilný program a strana obrany to musia byť dodatočné prostriedky od členských štátov, takže musí byť veľmi jasne na vašej práci. Komunikačná stratégia, to, čo je možné pre malé a stredné podniky, ale tiež o tom, o inšpirácii pre ďalšie generácie. To môžeme týmto ďalej budovať. Ďalej. Ešte jedna vec, čo zaznela, áno, myslím, a ja by som uh, vítala, keby sa Veľká Británia to mohla angažovať. Eh, táto krajina z toho profituje samozrejme, ale v vesmírnej stratégii niečo pridávame. Ďakujem pekne. Ďakujem. A ja sám som sa ešte zapísal na zoznam rečníkov. Rád by som nám pripomenul, že európsky program sa zaoberá vesmírom, nemôže byť len obmedzený na Európu alebo EÚ. My musíme zaistiť, že budeme spolupracovať s Švajčiarskom a po Brexite tiež s Veľkou Britániou a pani Meissner uviedla dobrý príklad globálnosti. A pán Rubík hovoril o globálnych štandardoch, čo je veľmi dôležité. Takže musíme aj naďalej spolupracovať a zlepšovať spoluprácu s USA, Čínou, Ruskom, Indiou, Japonskom a ďalšími krajinami. Ďakujem pekne, teraz pán Eller. Ďakujem pekne, aby som to nie je európska zdvorilosť, chcel najskôr, a to je skutočne, uh, by som chcel poďakovať spravodajkyni za aj prístup a tiež ďakujem za to, že hovorí o téme, ktoré sa len trochu točíme, a totiž, že budovať nový program obrany a vo smernej strategii začali toto umelé rozdiel medzi obranou a vesmírom. A my sa musíme sústrediť na to, ako to vyriešime. z dlhodobého hľadiska nebudeme mať šancu, aby európsky priemysel prežil bez ktorá obrany. Neexistuje žiadny príklad na svete, buď sú veľmi subvencované ako v východnej Ázii, alebo stanov boh, pilieroch, takže my skutočne témou obrany v, alebo tému obrany musíme lepšie integrovať témy vesmíru. A tiež sa treba zamyslieť, či v prípade obraného programu Neotvárať všetky témy, ale treba sa zamyslieť nad tým, v akých oblastiach môžeme posilniť rozumne európske inštitúcie. A ja som teda za to, aby sme otvorili diskusiu otázkach nového obraného výskumného programu do vesmíru. Musí to byť ďalší pilier vesmírnej stratégie pre EÚ. Zodpovedá to nevyhnutnosti obranej a bezpečnosti. Nemôžeme hovoriť o ochrane hraníc, ak nedokážeme to tiež zohľadňovať. No a ja som tiež to, aby sme mu venovali bez, nejakých, bez nejakých eh, ideologických eh, pojatí. Ide skutočne o to, aby sme rozumne spojili veľké európske programy. Ďakujem pekne. Pán Eller a teraz za DigiGrow pán Da Silva. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Komisia by na úvod rada poďakovala spravodajkyni pani Krell. Tá správa, za jej správu, o ktorej hovoríme, no a komisia že tento návrh správy veľmi dobre identifikoval priority, e, ktoré predložila komisia, aké sú výzvy a aké sú hrozby tejto stratégie je jasné, že prvou prioritou, ktorú máme, je, aby to dostalo k občanom, aby sa stali výdobytky vesmírnej politiky na trh, aby sme prvé náznaky vysvetli občanom. Takže to je prvá priorita Európskej komisie. A tešíme sa, konsenzu so spravodajkyňou. Tiež je jasné, a viacerí poslanci o tom už hovorili, dôležitý je význam implementácie vesmírnej stratégie a rovnováha, ktorá bude nevyhnutná, aby implementácia v budúcnosti s ohľadom na všetky eh, politiky spoločenstva boli disponibilné prostriedky a aby a, rovná všetky zodpovedné inštitúcie komisia by rada pripomenula, že viaceré inštitúcie sú zodpovedné v oblasti vesmírnej politiky. Parlament, Európska rady, členské štáty, agentúra ESA v Prahe, e, agentúra ESA, agentúra v Prahe, no a v prípade sa treba povedať, že komisia už spustila dialog so všetkými inštitúciami vrátane európskeho priemyslu. Chceli by zaistiť inkluzívny proces pri predstavení tejto stratégie tak, aby sme dokázali identifikovať všetky priority, aby sme objasnili úlohy všetkých aktérov, úlohu komisie, členských štátov, úlohu ESA a všetkých inštitúcií takým spôsobom, aby v konečnom dôsledku sme dokázali prinášať výsledky. Musíme zaistiť konkurencieschopnosť Európskej únie pre občanov do budúcnosti, tak aby európska politika pre výskum vesmíru zahrávala dôležitú úlohu. Takže stanovisko komisie my kde zodpovieme na všetky otázky v rámci diskusie v budúcnosti a správa, ktorú vypracovala pani Kreu pre komisiu je dobrou správou, ktorá dobre identifikuje priority pre Európsku úniu, výzvy, rizika, a tiež e, kritické prvky k tomu, čo to teraz spravilo a čo chystáme do budúcnosti a stratégiu, pre ktorú potrebujeme veľkú podporu Rady a parlamentu. Potrebujeme prostriedky na výzvy, ktoré podľa komisie sú dôležité pre Európsku úniu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Krejl. E, zaznelo tu toľko chvály na vašu adresu, že na záver sa môžete vyjadriť stručne. Ďakujem pekne, nebudem hovoriť e, veľmi dlho. Až na jednu pripomienku som to všetko. To všetko bolo veľmi homogénne. Všetko išlo v jedným smerom. Ako sa chceme zaujať pozíciu a ja by som bola tiež vďačná, aby tie ďalšie veci, ktoré ste hovorili, budú predložené vo forme pozmeňovacích návrhov, prípade takýchto správ. Sú tie obmedzenia veľké, no a ja by som bola rada, aby ste preložili pozmeňujúce návrhy a teším sa na ďalšie zasadnutie teňových spravodajcov a ďalšie schôdze. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, aby som vás chcel informovať, že lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 26. apríla čiže už neostáva veľa času. A dostávame sa k poslednému bodu na programe predpoludnejšieho zasadnutia, vyhodnotenie implementácie Horizontu 2020 pred polčasovým vyhodnotením. Máme 472 pozmeňovacích návrhov k správe a dúfam, že tieňoví spravodajcovia sa dohodnú čo najskôr, aby e, Európsky parlament vyslal jasnú, jasné posolstvo e, rade a zainteresovaným subjektom. Mm, nemáme veľa času, pretože sme dlho hlasovali aj s tou diskusiou, ktorá sa rozvinula počas hlasovania. Pani Ruiz, pani spravodajkňa, dostane slovo na 3 minúty. Gracias, señor presidente. Ďakujem, pán predseda. Idem rovno k podstate. Máme 372 pozmeňovacích návrhov. Je možné sa dohodnúť, väčšina z nich vylepšujú text, doplňajú ho a ja si myslím, že sa môžeme dohodnúť na kompromisoch. Neprejdem všetky témy, na ktorých sa zhodneme, ale rovno sa sústredím na dva body, ktoré sú podľa mňa najzložitejšie, kde sú vzdialenejšie názory a ktoré treba na nich popracovať myslím, že vedecké spoločenstvo vo všeobecnosti bolo spokojné s takýmto návrhom a otázka veľkého priemyslu. Tam došlo k určitým pochybám. Dva veľké bloky, ktoré treba prepracovať a kde sú diskrepancie, to je vyhodnotenie Excelentnosť musí pokračovať a naďalej byť hlavným princípom. A tie geografické kritéria sú tam tiež dôležité. Potrebujeme oveľa viacej excelencie, než je doteraz v EÚ. Potrebujeme mechanizmy alebo spôsoby, aby e, sa prepojili a vytvorili, via, e, vytvorilo viacej cetier excelentnosti. Na tom treba popracovať a k gendru nie len samotné nariadenie 2020, ale aj nariadenie 2015 vyzýva, aby bola veľkia, väčšia účasť žien výskumníčiek. Aj na tom treba pracovať a to nie len v oblasti humanitných vied. Horizont 2020 má ten cieľ vylepšiť konkurencie, schopnosť nášho hospodárstva, ale k rozvoju treba pristupovať nielen z hľadiska ekonomického, a tu by sme mali pouvažovať, a potom priemysel, účasť veľkých, veľkého priemyslu, Účasť priemyslu sa musí užitočne využiť. Veľký priemysel sa musí využiť hlavne v projektoch vysokej pridanej hodnoty. A mali by sme aj vyzývať, e, aby došlo k väčšej účasti než tie 3 HDP. 55 je to obvykle priemysel a aby sme dosiahli vyššiu časť, je 75 účasti zo strany priemyslu, tak tam treba vyvinúť úsilie. To boli tie pozmeňovacie návrhy, ktoré budú vyžadovať väčšiu diskusiu, ale myslím, že sa dopracujeme ku konsenzu. A teraz očakávam komentáre jednotlivých politických skupín. Mač. Ďakujem pani Ruiz. Teraz v mene EPP pani Kudrická. Dve minúty. Ďakujem, pani predsednič, pán predseda. Áno, je určite dôležité pristúpiť na kompromis. My a kompromisy my navrhujeme 170 kompromisných návrhov na zmeny v správe. V prvom rade musíme stanoviť rozpočet na vedu. My navrhujeme 120 miliard eur. Čím viac bude žiadať parlament, tým viac budeme schopní od komisie obdržať. Ďalšia vec, musíme nastoliť rovnováhu medzi veľkými a malými vedeckými projektami a tu by sme chceli sa posnažiť o kompromis a chceli by sme v súčasnej štruktúre programu um, udržať aj nejaké zjednodušenia alebo zapracovať tam nejaké zjednodušenia. Aj to je možná pôda pre kompromisy. Takisto by sme mali riešiť aj sociálne výzvy a väčšie synergie medzi programami. Takisto umožňujeme verejnú podporu a takisto indikátory e, úspechu a nízkeho úspechu. Takisto chceme spoluprácu medzi vedou a priemyslom, vrátanie kolaboratívneho výskumu. Potrebujeme e, jednoduché pravidlá pre verejno-súkromné partnerstva, chceme, aby malé a stredné podniky sa zapájali do projektov a e, chceme sa zamýšľať nad stimulmi pre priemysel. Takisto podporujeme otvorený prístup. Samozrejme to nemôžeme e, nanútiť priemyslu, pretože tam vládne hospodárska súťaž a e, obrana by mala byť mimo tohto rámcového programu. Väčšia špičkovosť, e, excelentnosť a tak ďalej je potrebná. Je potrebné, aby dostatok týchto financí sa dostávalo do nových členských štátov a Mali by sme vedeckú špičkovosť vnímať ako najdôležitejšie kritérium. Pani Van Bosuit za EKR, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, kolegyne a kolegovia. My sme s Karin už e, sa rozprávali trošku o horizonte 2020 a som si istá, že v budúcnosti, v najbližšej budúcnosti budeme pokračovať e, v týchto diskusiách. Už som povedala, že som veľmi spokojná s prácou spravodajkyne. Ja som predložila aj nejaké pozmeňovacie návrhy, ale je to len doplnenie k tomu, čo už urobila spravodajkyňa. Ďakujem, Soledad, veľmi pekne. Štyri body chcem zdôrazniť, ktoré sú dôležité v tejto správe. Podľa mňa prvý bod administratívne zjednodušovanie európskych programov. Európska komisia týmto smerom už e, niečo urobila, ale doteraz e, to všetko bolo skôr e, pre komisiu. Bolo to výhodné pre komisiu, ale teraz to zjednodušovanie musí priniesť nejaké ovocie podnikom. Druhá pripomienka tie e, programy musia byť užívateľsky priateľské pre podniky, aby sa viac podnikov mohlo e, zúčastňovať na horizonte 2020. Možno by sme mali e, tam dať nižšiu mieru spolufinancovania, aby viac podnikov mohlo využívať naozaj túto, túto podporu aby Horizon 2020 naozaj bola taká vlajková loď pre podniky, ktoré sa zaujímajú o túto oblasť. Tretia pripomienka, e, to dvojkrokové alebo dvojstupňové hodnotenie, to určite bol veľmi zmysluplný nástroj. najmä v minulosti pri minulých výberových konaniach, ale napriek tomu ešte stále príliš veľa kandidátov sa dostáva do druhej fázy a mohli by sme ušetriť čas aj peniaze, keby v prvom kole e, bolo to, e, bol ten výber už prísnejší na základe väčšieho počtu kritérií. Ďalšia vec, ako európska výskumná práca sa premietne do konkrétnych výsledkov. Doteraz príliš veľa výskumu ostáva vo výskumných e, zariadeniach a na univerzitách. A tu ešte je um, obrovské pole pôsobnosti, kde by sa dalo veľa toho zmeniť. Mohli by sme sa zamyslieť nad vytvorením rámca pre rizikový kapitál, ktorý by pomohol premiesť, premietnúť inovácie do praxe a výskum do praxe. To sú teda pre nás tie najdôležitejšie pripomienky. Želám spravodajkyni veľa úspechov pri formulácii kompromisných e, pozmeňovacích návrhov. E, prišlo takmer 400 pozmeňovacích návrhov. Je to veľmi veľa a som si istá, že takto sa dopracujeme naozaj k dobrému výsledku a na základe našej práce Európska komisia pochopí, čo očakáva Európsky parlament od druhej polovice e, programu Horizon 2020. Ďakujem a teraz za Alde pani Viring. Ďakujem. Eh, pán predseda, dobrý deň prajem všetkých. Naozaj ma prekvapuje, že toľko veľa pozmeňovacích návrhov prišlo k tejto správe. Znamená to, že sa mnohí o ňu zaujímajú a zaujímajú sa o tému výskum a vývoj VÚ, to samozrejme vítame. Ale zároveň vidíme, že E, v tých 400 pozmeňovacích návrhoch sa objavujú mnohé zaujímavé myšlienky. Mnohé veci by sme mohli zapracovať. Spolu s ostatnými kolegami z ALDE sme takisto predložili niektoré pozmeňovacie návrhy a chcem ešte zdôrazniť aj tie najdôležitejšie body. Rámcový program výskum a vývoj je veľkou pridanou hodnotou pre Európsku úniu a členské štáty, nie len tým, že budú k dispozícii ďalšie rozpočtové prostriedky. To nie je všetko. E, veľkým prínosom je práve tá cezhraničná spolupráca a cezhraničná inšpirácia a stimulácia. Takisto sa tu vytvárajú kritéria excelentnosti, to je kľúčom tohto programu FP9. Mňa teší, keď vidím, že veľký počet kolegyň a kolegov sa rozhodlo vypustiť pod kritéria z SH9, e, tie geografické kritéria nechceme, chceme, aby prvoradé boli kritéria vedeckej špičkovosti. Myslím, že som už dosť povedala o horizonte 2020. E, Horizont by nemal byť kohezným nástrojom, nie. Malo by to byť niečo hlbšie. Samozrejme, sú tu potrebné synergie s fondom koheznosti. Už e, existuje kap, e, kapitola výskum a vývoj, ale ešte stále je potrebné tu vyplniť niektoré medzery. A takisto chcem zdôrazniť, že je tu dôležitá účasť priemyslu. E, tento fond by nemal financovať iba základný výskum, alebo riešiť vedecké otázky, ale malo, mal by sa snažiť o konkrétne aplikácie, ktoré sa budú uvádzať na trh. Skutočný, skutočný prienik tých vyšších a e, nižšie postavených cieľov. Priemysel v jednotlivých sektoroch zohráva kľúčovú Um, úlohu pri uvádzaní inovácií do praxe a tam práve sa môže dariť malým a stredným podnikom. Viac ako dve tretiny všetkých výdavkov na výskum a vývoj e, sa realizuje v rámci malých a stredných podnikov. No a teraz ešte Open Data, e, výskum a vývoj. E, tu sú ešte ďalšie veci, ktoré už ale nebudem uvádzať. Teším sa na ďalšiu spoluprácu so spravodajkňou a stienevými spravodajcami. Dúfam, že to bude jasná, jasná správa, ktorá jasne vyjadri názor parlamentu. Ďakujem pán Viering a teraz pán Delunge za zelených. Zelení vítajú návrh ehm, správy je vyvážená. V hlavných e, bodoch súhlasíme so Dajkyňou, ale máme ešte niektoré pripomienky, ktoré sú v našich pozmeňovacích návrhoch. Máme tu Parížskú dohodu a preto my chceme, aby sa prioritne financovala infraštruktúra pre výskum klimatických zmien, zber údajov o klimatických zmenách a tak ďalej. V USA e, dojde e, k obrovským rozpočtovým škrtom v inštitúciách, ktoré v USA skúmajú um, klimatické zmeny. Takže my na tomto musíme pracovať. O to viac bez uh, dobrého financovania výskumného základu a základného výskumu a z, uh, inštitúcií, ktoré robia základný výskum, uh, bude v budúcnosti celé toto veľmi oslabené. Chceme, aby financovanie výskumu v oblasti energetiky e, bolo e, v súlade s Parížskou dohodou, aby sa financovali iba projekty obnoviteľných energií. Chceme pripomenúť členským štátom, že musia dotočiavať svoje zmluvy, ktoré e, vyplývajú z Parížskej dohody a máme tu ten cieľ 3 európskeho HDP, ktorý je treba dodržať. Dve tretiny financií príde pravdepodobne alebo malo, malo, malo by prísť od priemyslu, takže priemysel musí zvýšiť svoj príspevok. Ďakujem a teraz pán Borelý za FTD. Ne. Ďakujem. Pri príprave pozmeňovacích návrhov chceme vylepšiť aj perspektívu horizontu 2020 a vychádzali sme z toho, že sú potrebné investície do výskumu a aký to má dopad na zamestnanosť. Musíme brať do úvahy aj situáciu, aká je v našich krajinách, napríklad Taliansku, a keď chceme vyhodnotiť aj, ako bude mať istý program dopad na náš kontinent, sme síci blízko roku 2020, ale sme len vzdialení e, splneniu cieľov Posledné e, krajiny, ktoré vstúpili do EÚ, majú problémy a hlavne e, v malé firmy majú problémy, že budú vylúčené. Skúsenosti hovoria, že e, len zložité je u, u, ubezpečiť alebo uistiť ich účasť v programe. Preto je potrebné spravodlivejšie rozdelenie e, geografických zdrojov a stanovenie maximálneho stropu financovania, ktorý môže, jeden žiadateľ môže požadovať v rámci rámcového programu. Potom je pozmeňovací návrh 92, kde je významné posilnenie sieti národných kontaktných bodov, aby aj MSP mali dostatočnú podporu vo fáze prezentácie e, žiadosti. A záverom jeden veľmi dôležitý bod pre nás MSP. Horizont 2020 mal by mať špecifický nástroj e, a preto sme predložili pozmeňovací návrh 75, kde žiadame posilnenie financovania exponenciálny návrh počtu projektov si to tiež vyžaduje. Bola by škoda, keby sa projekty nemohli realizovať kvôli nedostatku financií. Žiadame, aby dopadové kritérium sa robilo e, pri hodnotení kandidatúry a, akým spôsobom prinesie pracovné miesta a ako pritiahne kapitál. My si myslíme, že oba tieto aspekty vyžadujú podporu. Potrebujeme transparentnejšie hodnotenie e, kandidátov, či už návrh bude pozitívne schválený alebo zamietnutý potreba pochopiť celého, celý hodnotiaci proces je dôležité, len tak si podnikatelia umožnia, e, im umožní si uvedomiť, aké sú obmedzenia ich projektu a ich nápadu. Thank you very much. And now... Ďakujem. Teraz jednotliví poslanci, ktorí sa chcú vyjadriť k tejto téme. Pán Eller. Chcem sa poďakovať spravodajkyni. Ona musí urobiť špagát na jednej strane revízia Horizontu 2020, ale takisto pripravovať sa na ďalšiu verziu rámcového programu pre výskum číslo 9. Musíme sa zamýšľať neustále nad trojuholníkom, tých tém, ktoré chceme podporovať, potom koľko máme financií a vzťahy medzi témami. Nemôžeme tam stále pri, pri, pripájať nové e, témy. V poslednom 7. rámcovom programe, programe náklady na neschválené žiadosti malých a stredných podnikov predstavovali polovicu celkového objemu peňazí, ktoré boli vyhradené na malé a stredné podniky. Um, je to ekonomický nezmysel. Vytvárame obrovské náklady v pomere e, k tej sume, ktorú potom prerozdelíme. Takže v ďalšom programe sa naozaj musíme ehm, zamyslieť nad tým, či vôbec môžeme dať veľkému priemyslu 125 alebo koľko vlastne máme peňazí. No a e, tá téma vedecká špičkovosť ako hlavný princíp na posudzovanie a potom tie dve výzvy, rodová rovnováha a prerozdelenie medzi členskými štátmi a jačné e, diery v Európe. Chcem povedať úplne otvorene, ak projekt má byť hodnotený podľa toho, uh, aké kritéria teraz zavádzame a potom nevyhrá najlepší projekt, uh, tak to podľa mňa je katastrofálna chyba. Na druhej strane musíme povedať aj úprimne, že sa nemôžeme skrývať za tie kritéria špičkovosti. Áno, musíme si uvedomiť, že e, musíme podporovať ženy vo vede nie iba e, kvôli tomu, že je to spravodlivé, ale aj preto, že v Európe každý rok pod, strácame 60 tisíc inžinierov a výskumníkov z demografických dôvodov. A preto akademičkám, ženám musíme pomáhať, aby vedeli sklbiť rodinný a pracovný život a aby naozaj mohli sa udržať vo výskume a v inováciách. Po 5 až 7 rokoch e, strácame väčšinu vedkyň e, žien preto, lebo jednoducho nezvládnu sklbiť ten pracovný a rodinný život. Takže áno, musíme ženy podporovať, ale nemôžeme zase podľa tohto e, posudzovať e, projekty a vyberať projekty, lebo potom ani ženám vo vede nepomôžeme, keď budeme vyberať horšie projekty. A to isté platí pre geografickú rovnováhu. Nemôžeme povedať, že za každú cenu musí vyhrať aj nejaký program z Rumunska. Nemôžeme sa e, skrývať za tieto kritéria excelentnosti Ehm, ja viem, že tu máme tie inovačné diery v Európe, ehm, ale musíme dávať viac peňazí na to, aby tí veci ehm, boli lepší, aj, aj manažovanie, aby bolo lepšie a na to potrebujeme viac peňazí. No a ešte posledné pripomienky joint undertaking za verejno-súkromné partnerstva takisto musíme finančne podporovať, pretože tie naozaj menia situáciu a tie musia dostať aj veľkú viditeľnosť. Musíme menovať jednoznačne témy, ktoré si vyžadujú prielomové technológie. Musíme vyriešiť Brexit, eh, pretože Brexit eh, sa týka neoddeliteľne programu FP9, takisto vedecká diplomácia, eh, to je ďalšia téma, na ktorú sa musíme zameriavať. A Fast Track to Innovation, to je ďalšia téma, ktorú parlament e, presadil. My potrebujeme tie e, tzv. bottom-up nástroje, čiže e, pohyb, ktorý ide z dola. Nemôžeme veci financovať už z hora, my sa musíme adaptovať reálnej situácii a meniacim sa časom. No a toto súvisí aj s geografickou rovnováhou. Menší členský štát má možno 3 alebo 4 špičkové témy a je nespravodlivé, aby musel 3-4 roky čakať, kým sa dostane do programu. Čiže ten fast track, to zrýchlené konanie alebo zrýchlený postup je možnosťou, ako podporiť tých, ktorí um, by nemali vypadnúť z tej európskej špičkovej uh, skupiny. Eh, teraz eh, pani Toja, nech sa páči. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predsedajúci. Oceňujem prácu kolegyne Kabeson. Tak ako predrečníci povedali, je vynikajúca tá práca a prinesie nám určite významné stanovisko EP. Všetci sme si vedomi, že Horizont je jeden z najvýznamnejších eh, projektov EÚ a je tu teda povinnosť, aby tento program mohol využiť svoj potenciál maximálne na podporu ekonomického aj sociálneho rastu a či už na podporu inovácií a tak ďalej. Treba vychádzať z bodu, ktorý spravodajkyňa povedala, aké je optimálne optimálne rozpočtovanie pre základný výskum, čo je dôležité už aj pred desiatimi rokmi v Európskej rade pre výskum sa to skonštatovalo, koľko investície dôležitých pre základný výskum, aký to má dopad na ďalší rozvoj. A potom aj podpora inovácií, to je tiež kľúčový bod rozvoja EU hospodárstva. A ide aj o e, významné investície zdrojov ďalší dôležitý bod. Prepojenie medzi, aka, medzi akademickým priestorom, univerzitami a priemyslom musíme zhodnotiť e, v týchto programoch aj tento vzťah, ktorý nie je ľahký a nevždy jasný medzi univerzitami a priemyslami vo všetkých, a priemyslom vo všetkých členských štátoch. aby sa e, tie výsledky výskumu mohli na obchodnej úrovni zhodnotiť. A ďalší dôležitý bod. Priority výskumu. Všetky postupy a procedúry mm, komisie v rámci tohto programu e, je dôležité dosiahnuť, aby sme presadili aj naše stanovisko a zadefinovať a presadiť naše priority, napríklad starnutie európskej populácie a to všetko súvisí s budúcnosťou a potom napríklad výskum v zdravotníctve, detské ochorenia, rakovina detí a tak ďalej. To sú všetko oblasti, kde treba výskumom pôsobiť, teda výskum v zdravotníctve podporovať siete a platformy zdravotných inštitútov. E, to je tiež veľké plus tejto EÚ a komisia by mohla podporovať alebo koordinovať tieto centra. Máme obrovský počet takýchto centier a to prepojenie by určite prinieslo výsledky. a niektoré špecifické témy rýchlo. K postupu, ale pre nás je to dôležité veľmi stručne. Poprvé, už tu bolo povedané, žiadame týmto dokumentom od komisie, od všetkých, ktorí robia selekciu, aby poprvé vopred vyhlásili, aké sú hodnotiace kritéria. Veľmi často sa nevie, aké sú tie citlivé body alebo kritéria hodnotiteľov. Ten, kto predkladá projekt, má právo poznať tieto kritéria a potom má aj právo e, poznať e, výsledky toho hodnotenia, prečo bol jeho projekt prijatý alebo nie. Takže väčšia transparentnosť zverejnenie všetkých odôvodnení a kritérií, to z toho nesmieme ustúpiť. A ďalší aspekt, spomenul ho kolega LR, musíme vyriešiť ten bod, ktorý sme nevyriešili a síce významné výskumné ústavy, ktoré sú napojené na medzivládne organizácie, napríklad v Trieste pre aplikovanú fyziku, ale mm, v rámci našich pravidiel tento inštitút nemôže sa zúčastniť týchto projektov a pritom je to vedecká perla. To je veľká škoda. A záverom. Údaje. Musíme prís, do, zabezpečiť prístup, väčší prístup k údajom, ale musíme nielen umožniť, ale aj podporovať vypracovávanie vedeckých údajov Existujú veľké mm, databázy údajov a my musíme spracovať tieto údaje, aby boli k dispozícii a boli verejné, aby sa mohli používať. Ďakujem za pozornosť. No, Ďakujem pekne, pani Moody. Ďakujem veľmi pekne, ja to poviem veľmi stručne, pretože už um, ehm, ľudí o tom hovorilo. Ja vítam prácu spravodajkyne je to veľmi dobrá správa, ktorá zdôrazňuje transformačnú prácu, ktorú robí EÚ s horizontom 2020. Uznanie pomienok o excelentnosti, tak um, je jasné, že obmedzenia v rámci rozpočtu a tlak na rozpočet v tejto oblasti sú súčasťou vykážky významu programu Horizon 2020 a naznačujú, čo treba viac urobiť na posilnenie rozpočtu. No na záver tiež uznanie krajine o tom, že sa zdôraznila situácia žien je dôležité porovnať sa s rokom 2015. Samozrejme, ale aj ten rodový aspekt eh, treba zohľadniť. Ďakujem pekne, ja som tiež zaradil na zoznam rečníkov. Rád by som chcel povedať dve všeobecné pripomienky. Jedna poprvé, toto nebude fungovať, eh, ak naše členské krajiny nebudú plniť ten 3% cieľ. Európska únia je veľmi vzdialená od cieľa 3%. Áno, niektoré krajiny sú eh, nad týmto, ale väčšina zaostáva a treba pripomenúť krajinám, že treba, aby plnili svoje sluby a ciele. A ďalšia vec, minulú nedelu sa uskutočnil Svetový pochod za vedu. Ja sám som sa zúčastnil pochodu v Berlíne s približne 12 tisícmi ľudí a ja lutujem, že je tu tendencia ignorovať výsledky vedeckého skúmania. Alternatívne fakty, tak povediac, nahrádzajú vedecké dôkazy. A rovnako musím povedať, že môj, moja osobná skúsenosť je taká, že máme príklady tejto ignorácie aj v Európskom parlamente. A ja by som chcel za všetkých, keď nebudeme my v tomto výbore proti tomu bojovať, tak kto už? Takže ja by som chcel vyzvať k boju proti tejto tendencii na ignoráciu a ignorovanie vedeckých dôkazov v mnohých oblastiach. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo komisia, ktorá zareaguje, pán Vandenberg z DG Research. Ďakujem vám pekne, vážený pán predseda, za to, že stručne sa môžeme vyjadriť. Sme veľmi vďační za dlhodobú podporu parlamentu a aktívny záujem výboru ITRE a členov výboru ITRE o program Horizon 2020 to tiež ukazujú vaše výzvy o navýšenie rozpočtu, niektoré pozmeňujúce návrhy samozrejme. Áno, Horizon 2020 je úspech. Vidíme to pri spätnej väzbe aktérov v rámci verejných konzultácií, ale tiež v predbežnom hodnotení, ktoré bude vydané koncom mája tam sa jasne ukazuje, že Horizon 2020 je na dobrej ceste dosiahnuť svoje ciele a toto hodnotenie poskytne dôkazy, čím sa vyhneme alternatívnym faktom. O horizonte 2020 zaoberá sa tam mnohými vecami, o ktorých hovoria aj poslanci Európskeho parlamentu, participácia priemyslu, úroveň pripravenosti technológie, úvery, granty, synergické efekty a tak ďalej. My sa veľmi tešíme na správu spravodajkyne a všetky pozmeňujúce návrhy, na výsledok. My z toho budeme vychádzať v našej ďalšej práci a na záver mi dovolte povedať, že si veľmi vážime konsenzus a dôraz na excelentnosť, čo je skutočne základom pre európsky program výskum a inovácie. Tiež vítame dôraz na otvorenosť v mnohých rozmeroch, ale otvorenosť všetkým aktérom hospodárstva a spoločnosti, ktorí sú súčasťou úspechu programu Horizon 2020. No a my sme veľmi radi, že 50 účastníkov programu Horizon 2020 sú nováčikovia v porovnaní s rámcovým programom, s 7. rámcovým programom. No a my sa tešíme na spoluprácu s výborom ITRE a jeho členmi v Európskom parlamente, aby sme maximalizovali dopad, výsledky financovania, výskumu a inovácií, dopad na vedu, ale tiež na hospodárstvo a spoločnosť ako celo. Takže veľmi ďakujem za váš aktívny záujem. Ďakujem pekne, pán Vandenberge. A teraz pani Ruiz. Vy ste tiež eh, dostali toľko chvály, máme pár minút, takže prosím, eh, nech sa páči vaše záverečné pripomienky. Veľmi rýchlo ďakujem za všetky konštruktívne a zaujímavé príspevky a hlavne aj za tón. Poukázalo sa na význam tohto programu pre budúcnosť Európy. A ja vychádzam z tohto konsenzu a z tejto dobrej atmosféry a ja vyzývam, aby sme spolupracovali na tom, aby sme všetky naše názory zahrnuli do tohto textu a aby sme tento náš spoločný hlas presadili. To je jeden z pilierov eh, eh, tohto ďalšieho vývoja. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much, ladies and gentlemen. Ďakujem pekne, dámy a páni. Tým sa dostávame na záver dnešného dopoludnejšieho zasadnutia. Rád by som vám pripomenul, že sa bude o tomto hlasovať 29. mája a 30. mája na naše zasadnutie. Ďakujem pekne a ukončujem túto časť dnešnej schôdze.